Well, friends. Kolegyne a kolegovia, začneme toto verejné vypočutie o sociálnej inklúzii a integrácii utečencov na trh práce. Začneme. Niektorí pricestovali zďaleka do Bruselu. Vítam ich a vítam ich takisto členov parlamentu a tohto výboru. Je to naša hlavná diskusia v Európskom parlamente, v Európskom systéme na každej úrovni zo zjavných dôvodov. Pozorujeme totiž, že máme tu mimoriadne potreby, o Okrem toho treba povedať, že je mimoriadný nátlak na členské krajiny, takisto na utečencov. A zatiaľ sme sa koherentným spôsobom problematika utečencov nezauberali a zatiaľ nemôžno hovoriť ani o humanom spôsobe riešenia problematiky. Toto verejné vypočutie je dôležité, pretože si vypočujeme rôzne hlasy a budeme mať možnosť vypočuť si hlasy expertov, hlasy, ktorý, ktoré nám porozprávajú o realite práve teraz. Teda v súvislosti s utečenskou krízou dozvieme sa a budeme počuť o tom, čo sa stalo potom, ako prišli utečenci do Európy. My sme zodpovední za dobré výsledky, za dobré návrhy, ktoré vzídu z tejto diskusie. My sme tiež zodpovední za to, aby sme sa držali nášho programu pánom Brando Benifaj, ktorý je talianským členom, teda členom Európskeho parlamentu a tohto výboru za Taliansko je zodpovedný za túto problematiku. Nech sa páči, pán Bonifaj, máte slovo. Ďakujem. Pani predsedajúca, Ďakujem našim expertom za to, že prišli medzi nás, že prijali naše pozvanie, aby sa podelili o svoje skúsenosti. Ako práve pani predsedajúca povedala, som správodajcom za túto tému sociálna inkluzia integrácia utečencov na trh práce. Sme v tej záverečnej fáze prvého návrhu požiadali ma 22. februára, aby som teda 22. februára predložil dokument na preklad. Výbor Kalt sa tiež bude sústreďovať na sociálnu inklúziu, pokiaľ ide o vzdelávanie, kultúru, kultúrnu diverzitu. Nie som tu na to, aby som vám rozprával o tom, čo som ja premietlo do mojej správy detaily, ale ja chcem tiež využiť túto šancu vypočuť si prezentácie našich pozvaných e, rečníkov, hostí. Je to mimoriadne dôležité, bude to iste inšpirácia pre moju prácu, na ktorej teraz pracujem. Nie je to ľahká úloha, nie len preto, že je veľmi politizovaná téma, zohráva veľmi dôležitú úlohu v agende Európskej únie ako aj členských krajín. Tu sa prekryvajú mnohé témy ako otázky e, trhu práce, mnohé právne aspekty, otázky diskriminácie. Viete, bolo ťažké vysť vytvoriť e, istý rámec vzhľadom na tú fragmentovanú e, politiku v tejto oblasti. Európska únia sa zapája do týchto oblastí. Táto téma je veľmi heterogénna, totiž kombinácia politických programov už funguje, takže je dosť také preorganizovať tento všeobecný, toto všeobecné sústredenie sa, ktoré sme tu doteraz mali. Ja by som ukončila tieto stručné poznámky z mojej strany, ako ten úvod do diskusie. Ja by som chcel formulovať také základné predpoklady, z ktorých vychádza moja, môj návrh. Poprvé, utečenecká kríza je v prvom rade humanitárnou krízou. Potrebujeme veľmi dobrú reakciu, pokiaľ ide o tento bod. Po druhé, môžem povedať, že sociálna inklúzia, integrácia na trh práce pre utečencov je dynamický proces, ktorý tak výzvou, aj šancou a vyžaduje si nasadenie mnohých lokálnych orgánov, teda lokálnu samozprávu, ale aj nasadenie samotných utečencov. Je dôležité konať včas, aby bolo možné zapojiť utečencov na trh práce. My nemáme inú alternatívu, ako je táto sociálna inklúzia, integrácia. Sa veľmi teším, na vaše poznatky a som ochotný odpovedať na vaše otázky, ak teda ich budete mať, pokiaľ ide o túto tému a túto správu komplexne. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Benifej. Máme tu 6 osobností, ktoré sa ujmú slova ktorí prispejú k tejto diskusii. Začneme pani Hala Akari, ktorá je predstaviteľkou švédsko sírskej národnej asociácie. Nech sa páči. Prosím vás, zhruba tých 8-9 minút, to by bolo tak fajn pre nás. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pekne, pán Benifi. Dobrý deň, dámy a páni. Chcem sa poďakovať výboru EMPL v Európskom parlamente za pozvanie za možnosť prihovoriť sa prítomným na tomto zasadaní na túto tému. Dúfam, že môj príspevok bude užitočný. Ako členka tejto švédsko-sírskej národnej asociácie a, a a keďže pôsobím v meste Mariestad, porozprávam vám o hlavných faktorom, ktoré ovplyvňujú tento proces integrácie. Potom návrhnem niektoré riešenia. Použijem švédsky model. Sme zodpovední za našich utečencov od samotného začiatku. Ja si myslím, že medzi švedským modelom a inými európskymi krajinami. Preto to mám ako model. Agentúra poskytuje tie základné potreby včítanie e, stanov. Ďalej, v, ďalšom fáze, v ďalšej fáze poskytujeme sociálnu podporu, máme príslušný plán. E, naši utečenci sa majú naučiť po švedsky, aby sa mohli zamestnať. Tento plán je postavený na obdobie dvoch rokov. Máme tu isté problémy, ako napríklad dlhý čas e, čakania, pokiaľ sa preverí na strane agentúry e, žiadosť o azyl. E, v tomto období žije utečenec v tábore bez kontaktov. Tieto tábory sú preplnené, utečenec nemá prístup ku žiadnemu vzdelávaniu ani k jazykovým kurzom. Čiže je to ťažká situácia. Je zjavné, že situácia predstavuje veľkú výzvu pre trpezlivosť utečencov. Možno strácajú entuziasmus. A s tým je spojená aj istá slabá stránka možnosti sociálnej inklúzie. Mnohí si želajú pracovať, ale trvá to dlhý čas. Zamestnanosť stojí veľa a preto mnohí zamestnávateľia poskytujú prácu iba vtedy, ak zamestnanecká služba poskytuje aspoň 60 z týchto miest. Mnohí ľudia dostávajú túto pomoc, ale sú aj takí, e, ktorí sa vôbec nechcú zaoberať problematikou utečencov, či je to už z ignorancie alebo z iných dôvodov. A aj e, extrémne, e, extrémne pravicoví politici majú na to negatívny vplyv, respektíve aj média. Iste si viete predstaviť, ako negatívne sa tu ovplyvňuje celý e, proces. Keď sa pozriete, že títo ľudia stratili svojich milovaných ľudí, opustili svoju krajinu, ako keby to nebolo všetko, počujeme politikov, ktorí hovoria o tom, že utečencov e, prinútim, aby sa vrátili domov, ako náhle sa kríza skončí. Takže e, utečenci majú problémy, no a dívajú sa na sociálnu inklúziu ako na luxus, čo nie je potrebné. Aj keď sa utečenec rozhodne vstúpi do tej spoločnosti. Tá spoločnosť je iná a preto majú obavy, e, majú strach. Preto je potrebné, aby sme si ich vypočuli. Takže čo musíme urobiť? V prvom rade je veľmi dôležité, aby integrácia a migrácia aby predstavitelia, teda tí, ktorí e, príjmajú e, rozhodnutia, aby si sadli za jeden rokovací stôl. Ak e, budú mať uchádzači o azyl, jazykové kurzy, už to budú investície do procesu integrácie. Občianská spoločnosť sa snaží vyplniť e, medzeria, doplniť úsilie vlády sociálnymi aktivitami, práve tými jazykovými kurzami, takže prežiadateľov azylu a utečencov. Ja tu mám veľa príkladov, ale obávam sa, že nemám čas už na to, ale možno ešte v diskusii e, spoločenstvo Marie Státu a iných miest e, víta týchto e, utečencov a chcú sa zaviazať, že budú plniť povinnosti v prospech utečencov. No pokiaľ ide o otázky práce, musíme vytvoriť nové typy práce, vyriešiť problémy nezamestnanosti. Ja som hovorila o pláne, ktorý je už parciálne implementovaný. My chceme mať e, plán na to, aby sme mohli poskytnúť e, prácu, ktorá bude platená pre ľudí, ktorí budú ovládať eh, jazyk a budú mať príslušné eh, zručnosti. Ďalej je dôležité, aby sme mali návrh, napríklad eh, časť týchto úloh by mali prevziať univerzity. A to už v čase, keď utečenec, čaká na azyl. Bude dôležité zhodnotiť zručnosti utečenca, projekty a plány v prospech interkultúrneho dialógu. Musíme napríklad vytvoriť také poradenské eh, rady, budú sa stretávať pravidelne s politikmi a s predstaviteľmi e, samozprávy a tak dokážeme plniť tie potreby. Pokiaľ ide o tie rozdiely medzi domácimi a o utečencami, to hlavne v tých malých mestách, ale rovnako vo veľkých mestách, musíme akceptovať skutočnosť, že len prirodzené, že po tej veľkej vlne utečencov v krátkom čase je táto reakcia prirodzená. Podobne to bolo v prípade Bosny, teda obyvateľov Bosny, keď prichádzali v 90. rokoch zo Švedska, ale bosnia si predstavujú inú mm, menšinu je to, bolo to ľahšie prispôsobenie sa mnohým aspektom života. Musíme byť e, trpezliví. Musíme mať čas na otázky, čo príde po dialogu. Musíme chápať e, podobnosti a rôznosti. Musíme zvládať e, výzvy Čelíme totiž reálnym problémom. E, Sýrčania sa zapájajú do občianskej spoločnosti a miestná lokalita pomáha. Ľudia, ľudia načúvajú, keď hovoríme o kultúre a histórii my e, sa snažíme e, poukazovať aj na tie jednotlivé korene. Ešte posledná vec, ktorou budem končiť, ale ktorá je veľmi dôležitá. Vojna e, v Sýrii sa netýka iba Sýrie samotnej, ale vlastne ohrozuje všetky hodnoty sveta pretože ide o e, vysoké hodnoty, o rešpektovanie práv a z toho dôvodu očakávame veľkú rolu Európe, Európy a Sýrii, aspoň teda pokiaľ ide o, o humanitárnu úroveň. Stovky Maderočov jednoducho momentálne trpia, sú to naši ľudia. Musíme si uvedomovať ich tra- tragédiu, musíme implementovať aj hodnoty a tieto hodnoty, na ktoré je Európa taká píšna, sa majú aplikovať nielen v Európe, ale aj mimo Európy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Akari. A ďalším rečníkom je doktor Wolfgang Miller eh, z koordinačného výboru pre azylovú politiku z Nemecka. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Budem hovoriť v mojej materčine. Zastupujem národnú správu, tam teda štátnu správu v Nemecku, ale som členom predstavenstva Európskej siete e, všetkých e, verejných e, služieb trhu práce. Sústredujem sa na situáciu, ktorá momentálne je v Nemecku. Viete, musíme vedieť charakteristiky tých, ktorých chceme zaintegrovať na trh práce ja by som vymenoval čísla. Momentálne máme milión osôb, ktorých treba chrániť a teda prišli v 2015, čiže keď je to kvóta 15 ako základ. A keď sa pozrieme na percentá, ktoré e, predstavujú zamestnaných, tak je to 70%, čiže to by bolo plus 350 tisíc ľudí, ktoré treba, ktorých treba zaintegrovať na trh práce. 80% z týchto osôb má skôr všeobecné vzdelanie, iba tých zvyšných 20% univerzitné, respektíve vysokoškolské vzdelanie. 70% to sú ľudia mladší ako 30 rokov a podiel žien je nižší ako 30%. To je teda tá východisková situácia, ak sme konfrontovaní s touto úlohou integrácie. Čo čo to znamená pre stratégiu. Na jednej strane pozitívna informácia, vychádzame z toho, že na základe e, situácie v Nemecku sa môže táto e, situácia pozitívne vyvíjať. Na základe oficiálnych, e, oficiálneho vzdelania máme v popredí ústavu a nie uznávanie kvalifikácie, pretože často o kvalifikácie nie možno hovoriť. To zachytenie kompetencie, postupy v tomto zmysle neexistujú, momentálne ich teda nemáme. V každom prípade nie pre tento počet ľudí. Čiže musíme brať vždy do úvahy tie škálové efekty. Jednoducho to nie je len miestný problém, je to Ehm, nie je to číslo, ktoré by sa dalo obmedziť iba na isté miesto tým, že nie sú tie základné formálne kvalifikácie na základe pomerne nízkeho veku je našim cieľom e, úplné vzdelanie, teda umožniť ho. Uvedomujeme si, že keď nie je kvalifikácia, sú tu isté zručnosti, ktoré treba využiť to znamená, keď vstupujeme do tejto integrácie na trh práce, tak chceme to prepojiť e, učením sa jazyka a kvalifikácie. Čiže toto prepojenie chceme umožniť e, spravíme v prospech toho všetko, chceme zabrániť tomu, aby utečenci dneška sa stali nezamestnanými zajtrajška. Lých piatich e, rokoch by sme mali to sú naše predchádzajúce e, skúsenosti a je, toto je potrebné zlepšiť. Treba e, sa zaoberať aj nerovnakým zaobchádzaním v porovnaní s domácimi. Treba sa tomu vyhýbať. Poznáme všetci túto napätú situáciu. Vieme, že by ju to nepomohlo zlepšovať a určite bude treba sa zaobrať problémovými skupinami, ktoré už teraz na e, pracovnom trhu sú. Musíme sa naďalej nimi zaoberať, nič by nebolo fatálnejšie, než e, kedy sme teraz e, tu začali škrtať. Funkcia nie je vylúčená, ale mala by sa sústrediť iba na oblasť nevyučených a máme osobitný program pre eh, eh, utečencov. Pretože existujúce nástroje sa dajú dobre aplikovať. Je dôležité, aby sa prispôsobovali, ale nie je potrebné ich na novo rozvíjať. A čo robí Spoková agentúra pre prácu? Máme v štádiu vývinu referenčný rámec. Začína sa veľmi skoro. Ide o zachytenie údajov o osobách, ktoré hodlajú dlhšie ostať. A je e, čas na prvý rozhovor, kde je teda šanca na integráciu. Takže to sú naše nároky po troch mesiacoch môže uchádzať začať pracovať. Chceme sa pousilovať o tom, aby tento screening začal už pri žiadosti o azyl. Modely toho prepojenia tej e, jazykovej kvalifikácie, odbornej kvalifikácie sú v štádiu sú v pilotnom štádiu. Máme špeciálne ponuky pre mladých utečencov. Toto už máme k dispozícii musíme prispôsobovať naše právne podmienky, treba to všetko prediskutovať. Ja by som chcel poukázať na jeden príklad, keď niekto povedzme už opustí školu, tak má ešte možnosť kvalifikovať sa ďalej ale väčšinou je to vtedy, keď už jednu školu absolvuje. Takže je tam aj tá horná hranica, veková hranica. No a teraz prichádza tá e, vlna utečencov, to je celkom iný kontext. Čiže z vecného hľadiska musia uchádzači splňať tie isté kritéria. Takže musíme meniť určité prvky toho právneho rámca. Prijali sme nový personál, navýšili sme rozpočet, aby sme to mohli aj e, financovať a veľmi investujeme do škôl našich e, e, pracovníkov, pokiaľ ide o interkultúrnu kompetenciu, pretože pre mnohých je to celkom nová skúsenosť. Treba sa v tom školi, čiže nie je to žiaden štandardný proces na podporu tohto poradenstva máme e, tiesňovú poradenskú linku a budeme počúvať, e, budeme používať e, možnosť videotelefonátov, a to bude môj posledný bod. Využívame taktiež nové médiá, máme tzv. landing page, to je stránka na internete, rozvinuli sme app a máme naše informačné miesta, našu burzu, ktorá sa rozšíri na 7 jazykov, takže popri už existujúcich jazykov tu bude preklad a teda tá schopnosť navigovania v ďalších siedmých jazykoch. Takže tým by som ukončil môj výklad a teším sa na vaše otázky. Ďakujem pekne, pán Miller. Ďalším rečníkom je pán Denis Zavol, ktorý je predstaviteľom Červeného kríža a takisto zastúpenia Červeného kríža v Európskej únii. V prvom rade sa chcem poďakovať za pozvanie predstaviteľa Červeného kríža. Toto, predstavi, toto zastúpenie Červeného kríža v Európskej únii zastupuje súčasne aj tých 28 členských krajinách. Ak um, viete, ako viete, my poskytujeme služby um, v sociálnych a zdravotníckých službách 200 15 tisíc e, e, trvalých zamestnancov a veľké množstvo dobrovoľných pracovníkov. Pôsobíme takisto v oblasti Stredomoria. Chceme pristupovať e, ku utečencom bez diskriminácií v Európe máme teraz vyše tisíc. 600 utečencov. Musíme okamžite reagovať na potreby utečencov, na ich dlhodobé potreby. Myslím si, že prístup na trh práce je veľmi dôležitou determinantou tohto procesu. Vítame prácu aj tejto správy vychádzame z našich skúseností, ale ja sa budem sústredovať na tri body, teda v tom zmysli, čo poskytujú národné spoločnosti. Poprvé je podpora e, efektívnej integrácie utečencov na trh práce, po druhé dôležitosť podpory komplementárnej pomoci pri začlenovaní a hlavne snaha zjednocovať rodiny a potom boj proti diskriminácii a xenofóbii. V prvom rade je dôležité podporovať e, vstup na trh práce uchádzačov o azyl. Ďalej e, pôsobíme v prospech toho, aby utečenci mali dôstojné životné podmienky, efektívne, účinné podmienky integrácie, v prvom rade politika a prax, ktorá e, zlepšuje podmienky zapojenia utečencov na trh práce, berme do individuálne podmienky. Väčšina utečencov e, prešla traumatickou cestou, pokiaľ sa dostali do Európskej únie. Čiže e, v prvom rade sa treba pozrieť na ich špecifické potreby a na ich zraniteľnosť. Myslím si, že parlament zohráva dôležitú rolu pri podpore štandardov v členských krajinách, aby sa uznávali diplomy, certifikáty utečencov. Takisto je dôležité, aby sme brali do úvahy tzv. soft skills, to znamená e, znalosť jazykov, čo uľahčí prístup na trh práce, napríklad dánsky červený e, kríž pracuje na ďalšom e, vzdelávaní ešte prv, teda prv ako opustia tie centra utečenci, tak to budú mať lepšiu šancu pri uchádzaní sa o e, prácu. Posilňovanie týchto zručností je dôležité podobne ako vzdelávanie sa e, v novom jazyku. Ďalej treba povedať, že nedostatok sietí, teda pokiaľ ide o sociálne záležitosti, zhoršuje podmienky pri sociálnej inklúzii utečencov. Programy týkajúce sa projektov a pracovných miest chceme podporovať. Španielský Červený e, kríž implementuje program, e, taký program pre zamestnanosť alebo zamestnateľnosť e, utečencov. Na druhej strane chcú aj bojovať proti stereotypom, ktoré im bránia pri vstupe na trh práce iba v 2014 200 ľudí sa zúčastnilo tohto e, problému, čo financoval sociálny fond. 41% z toho boli migranti. Ďalej prístup k bytom a základným službám, ako vzdelanie sociálne služby, zdravotníctvo, to je veľmi dôležité pre integráciu. Naučili sme sa od Španielov, aké je dôležité nielen podporovať Eh, rovnosť jedna jeden podstatný prvok je prístup k sociálnym službám a k zdravotníctvu. Chceme, aby eh, sme týmto spôsobom mohli lepšie zapájať utečencov na trh práce. V prípade, ak utečenci vstupujú na trh práce, mali byť ochotní vykonávať aj e, prácu na dobrovoľníckej báze. Spomínal som opatrenia na zjednocovanie e, rodín. Je dôležité, aby mali prístup ku rodinným príslušníkom, ktorí už v krajine žijú. Čiže to e, zjednotenie je veľmi dôležitým nástrojom, ktorý dáva utečencom šancu lepšie sa zapojiť do tejto pre nich novej spoločnosti. Čiže podporujeme túto iniciatívu tým, že im poskytujeme právnu pomoc, Snažíme sa uľahčiť integračný proces. Šverný, Červený kríž má tým e, právnikov, ktorí poskytujú poradenstvo a zastupujú prípady s e, spájania rodín. Na základe tejto skúsenosti si myslíme, že treba ešte e, viac odstraňovať prekažky na ceste e, spájania rodín, e, byrokracia, vysoké poplatky, ťažký prístup k vízam a cestovným dokumentom pre rodinných príslušníkov. Dlhé čakacie lehoty znamenajú, že to veľmi stiažuje rodinný život viaceré členské krajiny sa rozhodli, že obmedzia pre utečencov a tých, ktorí požívajú medzinárodnú ochranu, e, spájať svoje rodiny. My si myslíme, že Európsky parlament tu musí e, naozaj zdôrazňovať právo na rodinný život. Je to e, predpoklad integrácie. Po tretie, viacerí utečenci a migranti zažívajú xenofóbiu, rasizmus a exklúziu. Je tu stále e, používaná terminológia e, migranti rovná sa kríza. Európsky parlament by mal zvyšovať povedomie o pozitívnom prínose migrantov a utečencov. A od roku 2014 talianský Červený kríž e, podporuje pozitívny e, e, obraz o utečencoch, majú kampaň e, s názvom Žiaden človek nie je nezákonný. Tí migranti sú donútení odchádzať zo svojich krajín, takže sú zraniteľní, majú špecifické potreby a treba sa im venovať v záujme integrácie. Úspešná integrácia znamená e, opatrenia nie len v prospech začlenia na trh práce, ale aj ďalšie e, opatrenia a služby, ako napríklad spájanie rodín, prístup k zdravotnej starostlivosti, psychosociálny e, psychosociálna podpora a taktiež školen, jazykové školenia. Európsky parlament musí zohrať kľúčovú úlohu, apelovať na všetkých e, zainteresovaných, e, tak aby sa uznala pridaná hodnota všetkých e, utečencov. Integrácia trvá dlho a už musí začať počas azylového konania. Nie sú žiadne rýchle riešenia, my nemáme žiaden zázračný liek. Vaše vami podporované politické návrhy by mali byť v prospech integrácie. Musíme spolupracovať tak, aby integrácia bola skutočne dlhodobým riešením pre utečencov. Takže záverom ešte raz ďakujem za pozvanie a sme k dispozícii, ak by ste chceli nejaké dodatočné informácie. E, ďakujem pekne. Áno, neexistujú nejaké rýchle riešenia, preto sme tu. Aj návštevníkov vítam, ktorých máme tu v tejto zasadačke 30 z eh, Limousin, Charente a Akvitánska. Pozvala ich pani Morin Chartier. Vítajte. Neviem, kde presne sedíte. Z regionálnej rady. a taktiež 11 členovia e, Norského parlamentu. 11 poslanci, ste tu? Áno. E, Norsko stojí za EÚ. Ďakujem. Ďakujem doterajším rečníkom. Teraz dostane slovo pán Abu Bakar Sumahoro ktorý je migračným pracovňákom pre eh, odbor Unione Sindicale di Base z Talianska. Ďakujem pekne. Áno, ja e, pracujem pre výkonnú e, radu tohto odboru. Som taktiež hovorcom medzinárodnej koalície sympatizantov, migrantov, utečencov a žiadateľov o azyl. Je to sieť, ktorá pôsobí v 8 krajinách. A aj v ďalších troch európskych krajinách a ešte v troch afrických krajinách. Keď dnes e, hovoríme o utečencoch vzťahu s trhom práce a keď hovoríme o integrácii, tak e, v prvom rade ide o to pochopiť vlastne predmet. Dí aujourd'hui réfugié. Taktiež ide o to povedať utečencom. E, máme aj prezentáciu. Ale dí aujourd'hui réfugié en premier lieu. Takže e, ide o to povedať, keď hovoríme o e, utečencoch, tak e, je tu dohovor o štatúte e, utečencov a utečenec je osoba, čiže ľudský tvor, ktorý sa nachádza mimo e, krajiny, ktorej má štátnu príslušnosť alebo v ktorej obvykle býva, pretože hrozia persekúcie z dôvodu E, rasy, e, náboženskej príslušnosti, e, štátnej príslušnosti, príslušnosti k nejakej sociálnej skupine alebo kvôli politickým názorom. Podľa Vysokého komisára pre utečencov je 60 miliónov utečencov na celom svete a 9 z 10 žije v krajinách s menej rozvinutou ekonomikou, takže nedochádza k žiadnej invázii. Žijú väčšinou mimo EÚ. Eh, e Dohovor je veľmi dôležitý. Treba ho chrániť. Ale opis eh, utečenca vo svetle sociohospodárskych a geopolitických vývojov e, nestačí. Ten opis nestačí. Prečo e, ľudia utekajú, prečo e, hynú, prečo sa plavia cez stredozemné more. Tu treba mať hlavne humánny prístup a preto budem hovoriť o troch možných eh, rozmeroch tohto prístupu. Prvým eh, rozmerom by bol eh, pohľad na tzv. migračnú krízu. Táto situácia si vyžaduje naliehavé opatrenia a kvôli tomu EÚ v súčasnosti v rozpočte na roky 2015 až 16 vyčlenila 9,9 miliardy eur. A pri tak naliehavej situácii, ak nebude plánovania racionálny prístup, tak bude e, vlastne akýsi nápor na tieto finančné prostriedky e, zo, zo strany mimovládnych organizácií. Viaceré sa zameriavajú na príjmanie utečencov, ale e, často zabudajú, že ide o vlastne e, ľudí, ktorých treba integrovať. Potom je to tu druhý rozmer, charitatívny. Nie z toho hľadiska, že konať v záujme utečencov je hlavne etickou a morálnou záležitosťou. Teda, že je to e, vlastne niečo prirodzené vzhľadom na situáciu na, v mnohých krajinách. E, trošku to zrýchlim, prejdem k tretiemu rozmeru, štrukturálny rozmer a tu uvediem niekoľko príkladov. Napríklad e, klimatické zmeny v roku 2013 22 miliónov ľudí E, opustili svoje krajiny kvôli klimatickým zmenám. Potom e, tí, ktorí odchádzajú kvôli konfliktom. Konflikty sú v súčasnosti e, tým dôvodom, ktoré nutia ľudí opúšťať svoje krajiny. A je to ešte tretí prvok. Ten súvisí s vojnovými alebo s ekonomickými vojnami a tie vyplývajú e, zo súčasných politík e, v mnohých krajinách. Vidíme hospodársky rast, napríklad v subsahárskej Afrike, tam rast dosahuje 4,5%, ale zároveň e, sa rozmáha chudoba a to súvisí s opatreniami, ktoré v týchto krajinách zaviedla Svetová banka a Medzinárodný menový fond. Je tu smernica z roku 2003 Rady a komisie a podľa nej členské krajiny rozhodujú, za akých okolností sa umožní žiadateľom o azyl prístup na trh práce. Ten prístup musí byť efektívny. Takže keď si zoberieme tento rozmer, tak máme 28 krajín, ktoré majú istý e, socioekonomický, kultúrny a politický kontext rozdielny, čiže tých prístupov je 28, žiadna harmonizácia. A tu vidíte obrazy, e, obrázky. E, imigranti, ktorí pracujú v polnohospodárstve, vidíte, ako žijú, za akých podmienok, sú to utečenci, ktorí pracujú na poliach, v takýchto podmienkach žijú, e, smetisko e, pod šírim nebom. E, vlastne sú to e, otroci tohto tisícročia, toto je ich kuchyňa. A my sme preto ako odbor vytvorili e, priestory e, pre týchto ľudí, pomáhame im, poskytujeme im informácie. Takže keď hovoríme o trhu práce, ak hovoríme o prístupe na trh práce pre utečencov, tak to e, znamená hlavne dôstojný a slušný, e, slušné prijatie e, týchto ľudí a ešte na záver niekoľko strategických nástrojov. Máme sociálnu mobilitu utečencov, ale kvôli dublinskému nariadeniu to v súčasnosti ani nie je možné. Potom e, vzdelávanie a odborná príprava, <clears throat> uznanie diplomov, e, prísť do nejakej krajiny bez toho, aby človek ovládal jazyk danej krajiny, to znamená, že to neznamená, že nie sú žiadne e, vedomosti, ale dôležité je uznanie diplomov a taktiež harmonizácia jednotlivých fondov určených pre migrantov a utečencov. E, existuje kontrola týchto fondov, potom aj boj proti zneužívaniu a otroctvu, regularizácia tých, e, ktorí už žijú na území EÚ, spolupráca a koordinácia medzi sociohospodárskymi Eh, aktérmi a samozprávami, harmonizácia pravidiel eh, na, pri, na trhy práce. Mm, ja iba na záver poviem, že ja som eh, ašpiroval na demokratickú a slobodnú spoločnosť, ktorej by všetci žili v harmonii a s rovnakými šancami. Je to v podstate citát Nelsona Mandelu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne Pán e, Sumahoro teraz dostane slovo pani Lín Verest, generálna riaditeľka e, Flámskej agentúry pre integráciu v Belgicku. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za pozvanie na dnešné e, stretnutie. Dúfam, že naša prezentácia bude fungovať. Áno, zdá sa, že áno. Zamestnanie rovná sa integrácia rovná sa zamestnanie. Mm, Týmto sa riadíme v našej agentúre. Z toho vyplývajú tri základné princípy, ktorými sa riadíme e, pri našej každodennej práci a poskytovaných službách pre utečencov a v spolupráci s našimi partnerskými organizáciami. V prvom rade zamestnanosť je e, hlavným e, faktorom úspechu. Vďaka tomu máte prístup, identitu a úlohu v spoločnosti, zamestnanosť znamená interakcie so spoluobčanmi, dostatočné jazykové zručnosti, zručnosti a taktiež eh, náhľad do fungovania spoločnosti. Druhá zásada neexistuje ako, niečo ako e, typický e, utečenec. E, je to iba právny pojem, ale každý utečenec je jednotlivec, má svoje vlastné zručnosti, skúsenosti, schopnosti sa učiť, svoj osobný príbeh a tak ďalej. A preto je tu tretia zásada e, pracovať e, individuálne. My sa snažíme zamerať na jednotlivca a na jeho zručnosti. To je východisko a preto aj také individuálne poradenstvo. Flámska vláda uznáva spoločnú zásadu pre imigráciu e, v EÚ. Z toho vyplývajú politiky ako kontinuálna interakcia medzi migrantami a spoločnosťou. Je to e, akási dvojsmerná e, cesta. My definujeme strategické ciele flámskej vlády a taktiež koordinujeme všetky akcie každý minister potom príjme e, opatrenia, vďaka ktorým budú dosiahnuté strategické ciele, všeobecné iniciatívy a špecifické opatrenia v prípade potreby. potreby. Samozprávy potom e, sa musia tiež riadiť flámskou imigračnou politikou. Väčšie mesta sú pod väčším tlakom ako e, vidiecké obce a diferenciácia je kľúčová Poskytujeme aj e, poradenské programy. Každý príslušník tretieho štátu sa musí e, zapojiť do tohto tzv. programu občianskej integrácie. 4700 e, eur stojí jeden takýto program. Účastníci neplatia nič, ale tí, ktorí sa do programu zapoja, ho musia aj dokončiť cieľom monitorovať tento vládny program sa financuje e, účasť e, ďalších organizácií a s cieľom e, merať úspech v teréne. Máme vlastnú agentúru, agentúru pre integráciu. My podporujeme samozprávy, verejné služby a občianske spoločnosti, ktoré sa venujú migrantom, informujeme, poskytujeme tlmočnícke služby a tak ďalej. Taktiež si vymeniame osvedčené postupy a snažíme sa e, zapájať do rôznych projektov. Pre začiatočníkov sú programy hlavnou e, časťou našej nami poskytovanými službami. Zameriame sa na e, učenie e, holandštiny a na zvýšenie povedomia. Každý nový účastník musí vypracovať svoj osobný plán ako, o tom, ako chce vlastný život e, zobrať do vlastných rúk. E, sú tu e, normy našej západnej civilizácie, o ktorých sa otvorene hovorí, taktiež informujeme nových účastníkov o ich právach a povinnostiach, taktiež sa venujeme ekvivalenciám diplomov, tak aby sme uľahčili hľadanie práce. E, väčšina účastníkov si chváli tieto služby, je to síce e, povinné a vyžaduje si to z ich strany veľké úsilie, ale aj tak to chvália. Pracujeme na projektoch, ktoré e, sa taktiež venujú stážam v podnikoch, čím si slubujeme, od čoho si slubujeme, že to, čo sa naučia, môžu potom uplatniť v praxi tým sa zvýšia ich príležitosti zamestnať sa. Na základe našich skúseností máme nasledovných 5 odporúčaní. Poprvé už to tu odznelo, čo najskôršie konanie e, chceme čo najskôr aktivovať e, žiadateľov o azyl alebo utečencov. Povinné je to iba pre tých utečencov, ktorí sú ako utečenci uznaní. Mm. je to e, tak e, dobré pre spoločnosť, ako aj samotných účastníkov. A potom individuálne programy, to je zásadné. Skupina utečencov je tak rozmanitá ako samotná spoločnosť, takže ponúknuť iba jeden program, e, to by bol istý neúspech a demotivácia. Integrácia je komplexným procesom a rôzne faktory určujú úspech. Treba konať na viacerých frontoch, ale vždy e, mať na mysli spoločný cieľ spolupráca medzi rôznymi administratívami a organizáciami. To je zásadné a možno to znie logicky, ale v praxi to nie je až tak jednoduché. Integrácia sa ešte stále e, vníma iba z jednej perspektívy, žiaľ. Po tretie, e, jazyk, to je akési spojivo e, v rámci integrácie naučiť sa jazyk. To je niečo, čo by sa malo e, diať čo najbližšie k praxi a každodenným situáciám, teda vrátane e, na pracovisku. Každá konverzácia je pre nás príležitosť uplatniť znalosti v praxe Ide o to byť schopný aj komunikovať e, s našimi zákazníkmi, pretože oni si potom môžu uvedomiť, aké výhody sú spojené s naučením jazyka. A taktiež e, úsilie, ktoré si integrácia vyžaduje zo strany účastníkov ako aj e, spoločnosti, noví účastníci a podniky, občianská spoločnosť a tak ďalej. Všetci si to uvedomujú. Zamestnanosť je teda ideálnym nástrojom, pretože sa ľudia môžu navzájom poznať, e, konfrontovať svoje predsudky a začať budovať spoločnú budúcnosť. Ďakujem pekne. Thank you. And now the last Ďakujem pekne a ešte posledný rečník na úvod, pán Cholewinsky, odborník pre migračné politiky, ktorý zastupuje Medzinárodnú organizáciu práce ILO. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca, ďakujem aj spravodajcovi, pánovi Bonifejovi, aj ostatným e, poslancom tohto výboru. E, utečenci a migranti na trhu práce to zamestnáva aj ILO. ILO sa čím ďalej tým viac zameriava na ten rozmer slušnej práce pri migrantov a to e, znamená aj väčšie uznanie medzinárodným spoločenstvom, že treba e, prinášať isté humanitárne e, odpovede na medzinárodnej e, konferencii pre prácu bolo aj niekoľko okrajových podujatí, o ktorých, na ktorých sa o týchto témach hovorilo. A e, ILO sa zamerala hlavne na medzinárodnú e, krízu a dopady na trh práce. V týchto diskusiách sa bude pokračovať aj budúci mesiac, keď prizveme našich partnerov UNHCR, špeciálneho zástupcu generálneho tajomníka pre e, rozvoj a migráciu. Okrem iného, ILO si myslí, že prístup k slušnej práci e, podporí e, širší kontext ochrany utečencov. Už dlhšie spolupracujeme s vysokým komisárom OSN pre utečencov, hlavne čo sa týka rozmeru práce a spôsobov obživy mohli by sme eh, z toho eh, získať aj niečo pozitívne pre eh, ekonomiku. A je to aj v súlade s agendou pre udržateľný rozvoj z roku 2013. Slušná práca a hospodársky rast sa tam uznávajú ako ciele. Vieme, že utečenci, migranti a žiadatelia o azyl môžu výrazne prispieť k spoločnostiam, pretože majú talenty, know-how a tak ďalej, môžu e, odstrániť e, isté nedostatky na trhu práce a taktiež demografické problémy, e, napríklad problémy so starnutím obyvateľstva a nedostatočnou pracovnou silou. Súčasná kríza je politická kríza, to povedal samotný spravodajca. Sú tu e, hlboké príčiny, ktorým sa treba zaoberať a potom priniesť politické odpovede. Nie je prekvapujúce, že migračné toky tak utečencov, ako aj iných, napríklad e, migrantov e, pracovníkov sa zameriavajú na krajiny, kde sú najlepšie ekonomické podmienky, čiže Nemecko a Švédsko v EÚ. E, to e, zdôrazňuje potrebu posilniť e, organizácie na trhu práce, aj lepšie poskytovanie informácií, treba mať lepšie e, údaje, lepšie ich analyzovať, údaje o trhu práce. A podľa nás je dôležité E, treba zvyšovať kapacity sociálnych partnerov, čiže zástupcov zamestnávateľov, ako aj odborov a iných občianských, e, občiansko-spoločenských organizácií. Musíme posilniť pozitívne vnímanie verejnosti e, utečencov e, vzťahu s trhom práce a ekonomikou, hlavne v súčasnom ekonomickom e, kontexte, ktorý je neistý odpovede sa musia zaoberať tak utečencami, ako aj hostiteľskými komunitami. Či už ide o vzdelávanie, vytváranie pracovných miest, odbornú prípravu alebo e, sociálnu prácu a jej financovanie. Je to zásadné pre konštruktívnejší spoločenský dialog. A taktiež sa treba zaoberať segmentáciou trhu práce a zaručiť rovnaké zaobchádzania, nediskriminačné, e, taktiež zaobchádzanie na trhu práce. E, čo robí ILO mimo EÚ v krajinách, kde, e, kde výzvy vo vzťahu s integráciou a trhom práce sú oveľa vyššie? Napríklad naša analýza v krajinách ako Jordánsko a Libanon, tam je veľká komunita utečencov Videli sme tam e, veľký dopad krízy migrantov na trh práce. E, vstúpol počet neformálneho e, zamestnania, teda práce na čierno, dochádza k zneužívaniu, nútenej práci, detskej práci a taktiež zhoršenie pracovných podmienok a, a, a platov. To má dopad aj na národných pracovníkov. V Turecku sledujeme dopad nedávneho nedávno prijatého nariadenia o pracovných povoleniach pre e, dočasných e, pracovníkov. E, uplatňuje sa to v troch oblastiach, kde je vysoká koncentrácia sírskych utečencov, čiže sledujeme dopad tak na utečencov, ako aj na miestnych pracovníkov. Turecku e, pracujeme aj s poskytovateľmi školení, e, samozprávami a miestnymi úradmi. E, ide o to pri integrácii myslieť na potreby tak utečencov, ako aj miestnej komunity. Ide taktiež o to podporiť pozitívne odkazy a bojovať proti negatívnemu vnímaniu. Mnohí utečenci, ktorí prichádzajú do Európy, v roku 2015 e, teda to číslo bolo veľmi vysoké, ale nebolo to tak veľa ako v krajinách ako Jordánsko, Turecko a Libanon. A na rozdiel od týchto krajín EÚ už má celkom jasný právny rámec, čo sa týka prístupu utečencov a žiadateľov o azyl e, na trh práce. Uplatňuje sa to e, vo väčšine členských krajín aj keď vieme, že to uplatňovanie ešte nie je ideálne. V novembri sme zorganizovali e, na pôde tohto parlamentu podujatie o práve utečencoch a trhu práce. Zapojení boli viacerí aktéry, poslanci Európskeho parlamentu z rôznych krajín, politických strán. Išlo tak o krajiny pôvodu ako o tranzitné krajiny, potom organizácie zamestnávateľov, odbory, a taktiež e, mimovládky, komisia a UNHCR a z toho e, vyplynulo niekoľko odkazov a už tu boli spomenuté. A e, integrácia utečencov znamená, že treba prekonať nedostatok solidarity, ktorý v Európe momentálne vládne. A znamená to naozaj zlepšiť vedomostnú základňu a snaží sa prekonať e, prevažujúce e, mýty a tu si myslím zohráva Európsky parlament dôležitú úlohu. Ďalším e, posolstvom bolo, že členské štáty EÚ majú rovnaké vybavenie na to, aby sa popasovali s prílevom utečencov. Vypočuli sme si príklad Nemecka, ktoré je relatívne dobre vybavené, iné krajiny sú na to možno trochu horšie. Ako viacerí spomenuli, Integrácia na trh práce e, e, najviac zjednodušuje sociálnu inklúziu a integráciu utečencov do spoločnosti. A tiež sa hovorí, že čím skôr e, sa im pomáha vstúpiť na trh práce, tým lepšie je to pre ich ľudskú dôstojnosť, živobytie aj pre komunitu ich a takisto aj pre verejné financie treba e, e, si uvedomiť, že kľúčovú úlohu tu zoznávajú aj organizácie zastupujúce zamestnávateľov, aj zamestnancov. E, oblasť kolektívneho vyjednávania je veľmi dôležitá a zosúladenie s mzdami a pracovnými podmienkami miestných pracovníkov. Podporné služby sú tu veľmi dôležité Eh, pre podporu eh, týchto ľudí eh, na pracovisku. Zastúpenie migrantov na trhu práce by sa nemalo vnímať ako náhrada dôveryhodnej politiky na národnej úrovni alebo na úrovni EÚ. Treba sa zaoberať legálnymi kanálmi pre migráciu Takisto eh, neregulérni migranti by sa nemali eh, kriminalizovať a ich eh, potreba ochrany mala byť súčasťou stratégií bojúcich proti diskriminácii všetkých migrantov, či už sú regulárni alebo nie rôzne nástroje, napríklad na rýchle hodnotenie zručnosti migrantov sú veľmi dôležité alebo e, spolupráca medzi viacerými časťami vlády, firiem, e, odborov a tak ďalej. A v Nemecku, myslím, jeden z dobrých príkladov, ktorý vyvstal z novembrového stretnutia, a tým bola dobrá kooperácia, ktorá sa vytvorila medzi ministerstvom vnútra a minister migrácie, ktorí sa väčšinou zaoberajú len teda príjmaním utečencov a potom federálnou agentúrou pre zamestnanosť. A je naozaj dôležité, aby tu bol zosúladený prístup e, všetkých zložiek vlády. To je veľmi dôležité pre úspech e, reakcie na záver chcem povedať, že ILO eh, je pripravené podporovať eh, úsilie v tejto oblasti, eh, úsilie Európskeho parlamentu aj členských štátov, pokiaľ ide o úspešnú integráciu utečencov na trh práce a takisto sme pripravení akokoľvek pomôcť, na pomoc inklúzii Eh, týchto eh, utečencov v krajinách, eh, ktoré majú najväčší počet migrantov. Ďakujem. Teraz by sme prešli do časti otázok a odpovedí, komentárov. Začnem s Utou Steinruck. Nech sa páči, máte slovo. Srdečne ďakujem za e, tieto e, veľmi dôležité e, vyjadrenia sú z vás všetkých a ďakujem vám aj za, vaš, za vaše záverečné slova. Ide naozaj o európske hodnoty, ktoré platia pre nás všetkých Európanov, ale aj ľudí z celého sveta. A z vašich príspevkov je celkom zrejme, že žijeme v takom napätí a musíme sa učiť e, toho veľa nového, pokiaľ ide o integráciu na trh práce. Myslím, že musíme brať vážne aj strachy, ktoré tu existujú a dôležitý je podľa mňa bod, že e, sa treba zaoberať naozaj e, schopnosťou integrácie. Treba aj prosvetľovať kompetencie ľuďom, ktorí hľadajú pomoc v Európe. Um, je dôležité, aby sme sprevádzali túto spoločnosť tak, ako e, sprevádzame e, utečencov. Mám viacero otázok. E, zaznelo tu, že integrácia na trh práce Eh, by sa mala eh, diať aj pomocou, pomocou subvencovaných eh, pracovných miest. Tu vyvstáva otázka, ako budú reagovať ľudia, ktorí v Európe už veľmi dlho hľadajú pracovné miesta. Ako budú reagovať na to, že budú ešte ďalej postavení do úzadia so svojimi potrebami Eh, je dôležité, aby sme zastávali rovnako k tým eh, ľuďom, ktorí eh, sú teda občanmi EÚ a tiež hľadajú pracovné miesta. Musí tam byť rovnoprávnosť medzi nimi a tými, ktorí prichádzajú zvonka. Na jednej strane v Európe máme regióny s vysokou nezamestnanosťou, na druhej strane s nedostatkom odborných pracovných síl. Myslím, že v Nemecku to nazývame povinnosť E, e, e, rezidencie. To by možno mohlo byť riešením, ale v tejto oblasti sa treba určite ešte zlepšiť. A videli sme tu veľa inštitúcií, odbory, ILO, agentúry práce Červený kríž, všetci majú veľmi, dobré, veľmi veľa skúseností a veľmi dobré nápady. A ja sa pýtam, existuje tu skutočne e, nejaká intenzívna výmena e, príkladov najlepšej praxe, keď sa napríklad pozrieme na tie španielské prípady integrácie na trh práce. Téma dôstojnosti je veľmi dôležitá. E, čítala som nedávno štúdiu, neviem, či bola od ILO, ktorá hovorila o tom, že utečenci sa stávajú čoraz viac e, otrokmi, ktorí e, majú pracovať bez ľudských práv, bez pra- zabezpečenia pracovných práv za hranicami Európy teda, ale aj v Európe sa čoraz viac zneužíva ich situácia postavenia utečencov a aj e, e, prístup k poradným e, miestam pre utečencov je veľmi zložitý. Nie vždy vedia, že sú tu takéto inštancie, ktoré im môžu poradiť. Ešte by som mala 5, 6, 7 ďalších otázok, ale urobím to radšej bilaterálne, lebo by to bolo príliš dlhé, alebo sa prihlásim neskôr, ak by bol čas. Ďakujem. Keďže je tu veľmi málo koordinátorov, slovo dostane e, ďalší, pán Dominik Malta. Prepačte, je to pani Lambert e, zo Zelených. Ďakujem. Mám tiež pár otázok a chcela som povedať, že Európska únia e, vlastne už má dosť informácií e, vďaka e, projektu Equal, e, ktorý sa zaoberal žiadateľmi o azyl a bol tam popísaných veľa správnych príkladov, napríklad pokiaľ ide o jazykové aspekty pracovné, nemali by sme na to zabúdať. Chcem sa spýtať na prepojenosť medzi povolením na pobyt a tým, ako to môže ovplyvniť e, vstup na trh práce. E, smernica o kvalifikáciách napríklad umožňuje tým e, s dodatočnou ochranou mať počiatočné povolenie na pobyt na jeden rok, potom neskôr na dva roky a neskôr na viac. Takže ako to funguje? pokiaľ ide o ľudí, ktorí ponúkajú prácu, e, keď e, majú dočinenia s niekým, kto má povolenie iba na jeden rok. Nemôže to predstavať potenciálnu bariéru? A potom hodnotenie zručnosti ľudí, ktorí prichádzajú. E, celkom zrejme niektorí nebudú mať so sebou svoje dokumenty, podkladajúce ich kvalifikáciu. Prístup k dokumentom v Sýrii vieme, že je veľmi ťažký čo teda neprekvapuje. Takže ako e, budeme systematicky hodnotiť e, zručnosti ľudí, ktoré si za sebou prinášajú, aby sme zjednodušili ich prístup na trh práce. Marta? Merci, madame le président. Pán Marta, e, ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj za eh, zorganizovanie tohto eh, vypočutia. Veľmi pozorne som sledoval tieto kvalitné prednášky, ktoré tu zazneli, ale treba povedať, že utečenci a eh, migranti predstavujú šancu Európy, sa tu spomenulo. Ja si myslím, že to je nadhodnocovanie ľudí, ktorí sa k nám dostávajú. Pretože ak by to bolo tak jednoduché, ako sa o tom hovorí, drahí kolegovia, prečo teda sa tu stretávame, aby sme sa týmto problémom zaoberali? Nie je to ani jednoduché, ani e, zjavné. Na úrovni utečencov sa nerozlišuje, či ide o politických alebo ekonomických alebo teroristov, ktorí využívajú E, prúdy utečencov na to, aby sa dostali do e, Európy. E, niekoľko krajín sa stalo obeťou ich činnosti. Pani Karin správne povedala, že utečenci sú obzvlášť ľuďmi, ktorí sú úplne vykorenení. Pani predsednička hovorí, že je problém s pretlmočením do polštiny, ale zdá sa, že už je to vyriešené. Pani Akej to povedala správne, utečenci sú e, vykorenení, ľudia, ktorí sú smutní, vytrhnutí od svojich rodín. A to, čo by mala Európa urobiť, je týchto, e, týmto ľuďom pomôcť, podporiť ich v tom, aby sa mohli vrátiť domov, e, kde by mohli opäť nájsť svoj úsmev, svoje šťastie. Hovorí sa o integrácii, ale nie o asimilácii. Keď sa hovorí o integrácii, a pani Akari to presne popisovala, znamená to, že sú to aj požiadavky. Pani Akari hovorí o novom začiatku. A to neznamená integrovať sa, to znamená prispôsobiť sa aj zvyklostiam a danostiam v e, jednotlivých krajinách. Sú krajiny ako Austrália, v ktorých e, sú úplne odlišné postupy. E, veľa som tu počul všelijakých požiadavkov. Je treba, musí sa, ľudia v Európe sa musia prispôsobiť, ale vôbec som nepočul, že je treba sa poďakovať, e, aká je dobrá Európa za to, že tu tí ľudia môžu byť prijatí. Myslím, že obyvateľia Kolínu budú mať iný pohľad na e, túto vec. Tiež som si e, vypočul zástupcu Nemecka. Nemecko je osobitný príklad ktorý sa, e, e, osobitný prípad, ktorý sa nedá porovnať s ostatnými krajinami. Nemecko potrebuje tieto pracovné síly, lebo má demografický problém. A situácia v iných krajinách, ako Francúzsko, je úplne odlišná. Tam máme, pripomínam, 6 miliónov nezamestnaných. A okrem e, týchto nezamestnaných tu máme problém eh, predmestí, v ktorých eh, sa vôbec eh, nezrealizovala integrácia. Pán Havol to správne povedal, máme tu 28 rôznych situácií hospodárskych systémov v Európskej únii a žiadne hotové jednotné riešenia tu nemôžu byť úspešné. Na záver by som chcel povedať, že eh, utečenstvo je naozaj drámou. Prvými ob, eh, obeťami sú samotní utečenci. Hrozím dokonca smrť. Eh, počuli sme to, Sredozemné more sa stáva cintorínom, zlé ubytovanie, vykorisťovanie. Títo ľudia sa stávajú obeťami mafii Aj pán Sumahoro povedal, že utečenci sa stávajú e, otrokmi e, dnešných moderných čias. E, takto to vyzerá. To ľudia sú tu primaní, ale primaní preto, aby mohli byť vykoristovaní. Treba im preto naozaj pomôcť, aby sa mohli vrátiť domov. A na záver, 1,5 hodiny sledujem túto diskusiu a ako keby tu neboli žiadne národy v Európe Prečo by sme nemali zohľadňovať aj e, názory európskych občanov? Prečo súhlasíte s tým, e, čo tu príjmate? Nie je to všetko také e, samozrejme a jednoznačné. Ďakujem, pani Movan Šachtie. Merci, madame la présidente. Le PPE a aussi euh, a parlé sur, sur ce sujet et je regrette euh,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 sa vyjadrujú koordinátori. A pokiaľ e, tu nie je e, zastúpený e, koordinátor, musíme mať k dispozícii informáciu, kto ho zastupuje. Taký to je obvyklý postup. Ale samozrejme, ak si to želáte, sú priateľné aj výnimky. Slovo má teraz pán Mann. Nech sa páči. Ďakujem, som rád, že tu máme e, takéto vypočutie a týchto šesť expertov e, ozrejmilo nasledovné. Nie len to, čo by sme mali robiť, ale hovorili aj o tom, čo sa robí, čo sa deje v členských štátoch na rôznych úrovniach. Pán Müller e, to veľmi jasne povedal, e, že je to e, stratégia, nie e, akcionizmus. Viem, že sú ľudia, ktorí stále znova hovoria, že všetko by malo ísť rýchlejšie, potrebujú, e, potrebujeme viac ľudí, ale všetko si vyžaduje čas a jasný systém. Ja som naozaj veľmi rád e, tým, čo sa deje v mnohých krajinách, e, že sa zmobilizovalo veľmi veľa aj dobrovoľníkov. Bez ich podpory by veľa úloh jednoducho nebolo možné realizovať. Pani Akari, mám pre vás otázku. Ja sám som v niektorých táboroch Eh, aj v domovoch eh, eh, diskutoval so sírčanmi bez sprievodu a oni sa pýtajú, máme sa naozaj učiť tento jazyk, ktorým sa tu u vás hovoria, máme všetkých príslušníkov v Alepe. Ja by som poprosil všetkých extrémistov, aby len na hodinku sa zúčastnili takýchto diskusí a urobili si obraz o týchto strašných osudoch týchto ľudí treba naozaj e, extrémizmu e, zabraniť, aby e, toto hovoril. Toto nie, je, toto nie je tovar, toto sú naozaj sní ľudia. Bolo by dobre, keby aspoň na hodinku mohli byť tam. Pýtam sa jazykové kurzy od začiatku, tu sa konečne niečo zmenilo. Áno, chceme to robiť, ale je pár krajín, ktoré hovoria, že chcú aby sa na nákladoch títo ľudia polie, podielali nie je to e, náhodou niečo neakceptovateľné? No pokiaľ ide o učenie sa jazyka, nie je dôležité zároveň aj chápať, aké sú hodnoty spoločnosti, aká dôležitá je u nás tolerantnosť, demokracia. To e, niektorí ľudia vo svojich krajinách e, nezažili a aké dôležité je akceptovať menšiny. Úloha ženy tu ani len nemusím spomínať, aká, aká, aká je u nás dôležitá. Takže nejde iba o to, aby títo ľudia ovládali jazyky, aby sa dostali na trh práce, ale zároveň musia pochopiť, že sa treba vyhýbať paralelným e, e, spoločnostiam. Žiadne e, žitie v separovaných zónach. A minimálna mzda, hovorí sa, že by sa mala, že by nemala platiť pre utečencov. To je predsa nesprávne. Tým sa E, vlastne proti sebe stávajú viaceré e, skupiny. Na jednej strane utečenci, na druhej strane e, zamestnávateľ a zamestnávateľství. To nič nepriniesie, to je úplne nesprávne. Treba, aby títo ľudia boli aj rozumne platení, to je veľmi dôležité. A ďalšia otázka pre vás. Máme niekoľko členských štátov medzi nami. Dôležité je, E, zistiť, aké zručnosti majú tí ľudia, ktorí k nám prichádzajú, e, aké e, skúsenosti, kvalifikácie, ale často to nepostačuje. Preto je dôležité, aby sme poskytovali pra, prax, stáže, ale veľa ľudí hovorí, nie, my chceme rýchlo začať pracovať, ja to chápem, pretože musia splatiť peniaze tým, ktorí im umožnili útek do Európy. To je jasné ale bez vzdelania a bez e, rozumných stáží, kde by sa aj overilo, aké kompetencie a zručnosti majú, to nejde. Takže je potrebné im to vysvetliť, že bez toho nebudú mať šancu na pracovnom trhu. Ako môžete prispieť? Ďakujem za vašu skvelú prácu. Ďakujeme, pán Man. Pán Balas, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Jeden z rečníkov napríklad povedal, že utečenci dnes sú mnohí označovaní za teroristov Počuli sme to aj v súvislosti s teroristickými akciami roku 2015, ale viete, čo sa stalo v tom 2015? tie e, vraždy, ktoré sa uskutočnili, tak neboli páchatelia teroristov. To boli deti, ktoré sa narodili vo Francúzsku a tam vyrastali. Nemá to nič spoločné s učičencami. Keď chcete postupovať pedagogicky, tak by ste nemali zamieňať veci, ktoré sú teda celkom rozdielne. Hovorili ste o národoch Európy. Pozrite sa na mnohé také javy, ktoré signalizujú, že ľudia reagujú ináč ako politické elity Áno, často je mm, situácia neúnosná. My by sme sa mali zásadiť o to, aby sa situácia stabilizovala, ale geopolitická situácia na Blízkom východe je taká, že nemôžeme týmto ľuďom povedať, nie sú tam žiadne problémy, alebo že v Eritreji nie je žiaden problém. Dámy a páni, môžete sa vrátiť do vašich krajín tak takto to nemôžeme povedať. Prerušili rečníka, zjavne je tu problém s pretlmočením do všetkých jazykov. Veľmi nás to mrzí, pracujeme veľa, pracujeme vo váš prospech. No to sú nebezpečné slova, dámy a páni skutočnosť, realita vyzerá tak, že je tu legitímny strach, ale neponúkli ste žiadnu odpoveď. odpoveď. Zatiaľ konštatujete iba skutočnosti a nehovoríte, čo treba naozaj urobiť, takže rozpráva o integrácii je veľmi dôležitá v tejto spoločnosti, teda integrácia utečencov, to je v poriadku. V prípade, ak európske obyvateľstvo má ten dojem, že títo utečenci ponúkajú nekalú súťaž a že to vedie k tomu, e, že utečenci e, zneužívajú istý sociálny status. V takom prípade potrebujeme odpoveď a to je obávaný rasizmus, ktorý sa touto formou vytvára trh práce je predsa rovnakým právom pre všetkých. Musíme sa postarať o to, aby to bola európska konvergencia medzi jednotlivými členskými krajinami, aby sme dôstojne prijali utečencov. A záleží od nás, aby sme sa chopili opatrení, ktoré e, nebudú viesť k tomu, aby e, boli títo ľudia menej platení ako ostatní. Helga Stevenson, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, kolegyne a kolegovia. V prvom rade sa chcem poďakovať našim expertom e, za ich výklad. Dostali sme veľa podnetov je to veľmi e, dobré v prospech európskej integračnej politiky. Teším sa, že sa tu položilo e, ťažisko na horizontálny prístup, pretože to nám momentálne chýba v Európskej únie. To by bol pokrok, keby sa nám to podarilo dosiahnuť. Teším sa, že počúvam, že integrácia znamená tak povinnosti, ako aj práva. Isté, že utečenci majú určité očakávania. Moja prvá otázka, ako vidia naši znalci túto povinnosť integrovať sa? Ako sa to môže e, premietnúť do reality e, všetkých utečencov? Nemôžeme e, brať celoplošne, každý je svojský jednotlivec. Ďalej hovoríme o tom, že treba brať do úvahy vzdelávanie každého jedného, aby to zodpovedalo jeho schopnostiam, aby sa podarilo vyhovať potrebám na trhu práce. Moja otázka znie, do akej miery sa berú do úvahy osobitne osoby so zdravotným postihnutím, ako možno dosiahnuť pokrok v tejto oblasti napríklad nepočujúci, ako by sa mohla riešiť ich problematika v Afrike a na Blízkom východe veľa postihnutí ktoré im bránia vzdelávať sa a z toho dôvodu je ťažšie sa s nimi skontaktovať pre týchto utečencov. Je osobitne dôležité, aby mali špecifické individuálne vzdelanie. Ja viem, že to je slabé miesto e, v mnohých krajinách, v mojej krajine v Belgicku. Utečenci by sa mali skontaktovať s osobami s rovnakým zdravotným postihnutím, mali by zvládnuť e, miestnú posunkovú reč, čo by im uľahčilo integráciu. To isté platí aj pre utečencov bez zdravotného postihnutia. No a čo sa robí v prospech utečencov s postihnutím, respektíve nepočujúcich, nedoslychavých, no a do akej miery sa zapájajú tie jednotlivé organizácie osôb so zdravotným postihnutím, ako tu môže Európa komplexne pomôcť. Ja podporujem túto integráciu ďalej. Azylové konania v Európe sa relatívne skrátili, ale príslušné opatrenia by mali prebiehať podstatne rýchlejšie. Veľmi sa teším na vaše odpovede. Ďakujem pani Steven Svenšulce. Máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, ďakujem expertom E, bolo to veľmi zaujímavé vypočutie. Prv ako položím otázku, ja si myslím, nesprávne veci by sme nemali nechať iba tak. Nemecko nepotrebuje utečencov, pretože máme demografický problém, ale pred mnohými rokmi e, začalo Nemecko realizova- realizovať e, štruktúrálnu reformu ja si myslím, že aj v iných krajinách bolo správne o niečom takom pouvažovať. Mám dve otázky. Na jednej strane je to téma minimálnej mzdy a dopad na trh práce. Konkrétne hovorím o kolegovi z Nemecka, teda oslovujem kolegu z Nemecka. Ja sám e, nie som za paušálne zrušenie minimálnej mzdy pre migrantov a utečencov ale ja som sa skontaktovala s mnohými mojimi predstaviteľmi e, podnikov a malé podniky by tu radi pôsobili a radi by zamestnávali migrantov, ale nie je to možné v každom jedinkom prípade hneď platiť minimálnu mzdu, pretože tu nie je zodpovedná kvalifikácia. No a mnohí sa obávajú, a to je téma, o ktorej bude treba hovoriť, že či teda touto tematikou dolnej hranice mzdy nepríde ku narastu čiernej práce, teda práce na čierno. Teda otázka znie, či by nebolo účelné podiskutovať o tom, aspoň pokiaľ ide o ľudí, ktorí majú nízku kvalifikáciu, a na základe tejto minimálnej mzdy majú veľké ťažkosti sa zaintegrovať. Bolo by dobre pouvažovať o tom, aby sme zrušili túto minimálnu mzdu. V Nemecku je to v prípade dlhodobo nezamestnaných. Druhá téma je, to je tiež otázka na kolegu z Nemecka Otázka znie, či by neexistovali aj nemeckí nezamestnanci, ktorí by mohli splňať tieto úlohy. Je to naozaj problém, teda táto úprava súvisiaca s integráciou migrantov a s kontrolou toho, či by neexistovali na trhu práce, ktoré by mohli robiť aj Nemci. To bol naozaj problém, aspoň tak mi to povedali. No a tretia téma ktorá rezonuje aj v Nemecku. To sú teda sociálne balíky ESF napríklad. Pre niekoľkými mesiacmi som sa pýtal pani komisárky Tyson, ako to vidí ona, by sa využili prostriedky prospech migrantov. No ona vtedy na výbore povedala, že ten každý balík, ktorý je k dispozícii, by sa mal využiť. Ja by som mal teda otázku, ako vy využívate tieto balíky. Sú tu aj určité priania situáciu vylepšiť, teda smerujúce k Bruselu. Ďakujem. Pani Jazvoviecka, máte slovo, prosím. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. ospravedlňujem sa, že som meškala, že som tu nebala od začiatku, ale bola som v inom výbore pri hlasovaní. Ak sa dívame na problematiku utečencov, tak je to mimoriadne náročná situácia. Je to tak, že ani jedna, ani druhá strana nie je veľmi pripravená na situáciu, ktorá sa vytvorila na kontinente. Elizabeta povedala, akým spôsobom sú pripravované osoby, ktoré informujú utečencov, ktorí ich inštruujú škola, školy. A bola som veľmi prekvapená, keď prichádzali utečenci do Maďarska, boli lokalizované na jednom mieste. No a boli veľmi prekvapení, keď im bránili, prečo sa nemôžu pohybovať slobodne po celej Európe. Pre mňa to bol taký signál, že vlastne nemáme k dispozícii služby, ktoré by im napríklad vysvetlili ich status Takže bolo im treba vysvetliť, že sú zatiaľ v tom teréne ilegálne. Chcem sa spýtať, či sa zaoberáte tým, aby sa od samého počiatku, čiže tak povediac od prvej minúty ich prítomnosti na európskom kontinente, aké sú v tej súvislosti ich práva, povinnosti, ako sa musia na to pripraviť. Mne sa zdá, že ten nedostatok informácií spôsobuje to, že títo ľudia sú nespokojní, nerozumejú svoju situáciu a viete, dochádza do takej zlej situácie, ktorá potom spôsobuje agresivitu na jednej a druhej strane. Takže musíme sa vzájomne chápať a to je moja ďalšia otázka. Akým spôsobom je spoločenstvo Európy pripravené na to, aby pochopilo a akceptovalo túto situáciu. Pochádzam z Polska. Polsko nemá také skúsenosti, aké má napríklad Francúzsko či Taliansko s utečencami, osobitne s tými, čo prichádzajú z Afriky. Napríklad e, tie situácie v Paríži a v Kolíne spôsobili, že naše, naši obyvateľia sú veľmi prekvapení konkrétne napríklad školy, samozpráva, nie je jednoducho zatiaľ orientovaná na to, aby svojmu vlastnému spoločenstvu e, vysvetlila to, že je dôležitá spolupráca jednej a druhej strany. Teraz sa vás ešte chcem spýtať, či na to orientujete pozornosť hlavne v tých krajinách, teda tak ako je moja krajina Polsko, že tam nemáme skúsenosť. Integrácia spočíva na fakte, že obidve strany si tú integráciu želajú. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Hok. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Mám troška iný názor, som tiež z Polska, ale možno to je len môj dojem. Je to veľmi dôležitá diskusia. Toto vypočutie nás však neuspokojuje. Mne sa zdá, že sa tu vlastne prezentujú iba zbožné želania, hovorím o nediskriminácii, o spravodlivosti. No to pekne znie, to je veľmi šľachetné. Ale žiaľ, realita je celkom iná, je krutá a dramatická. A tak, je to tak pre utečencov, ako aj pre obyvateľov jednotlivých krajín Európskej únie každý členský štát má svoju tradíciu, svoju históriu, svoju vlastnú identitu a tá integrácia bez asimilácie je naprostá utopia. Chcem pripomenúť princíp eh, Ordo Caritatis čiže najprv bezpečnosť rodiny a potom vlasti a potom iného spoločenstva. Prosím vás, pamätajte na to. V tejto súvislosti mám niekoľko otázok. Ako rozlížiť status e, migranta, azylanta, utečenca? Aké kritéria aplikujete na to, aby ste ich ozaj pravdivo identifikovali? identifikovali? miesto, pozriete sa, ako je to na e, mieste, kedy tam ten utečenec býval. Koľko miliónov utečencov, či migrantov, či azylantov musí prísť, aby došlo ku stabilizácii, aby nastal koniec migrácie, aspoň teda v týchto enormných rozmeroch. Migrácia vždy bola, bude tretia otázka. Ako si predstaviť e, rovnoprávnosť Vlastne na trhu práce, keď hovoríme veľmi dlho o nedeklarovanej práci v Európskej únii a nevieme to zvládnuť vo svojich vlastných krajinách. A záverom, dámy páni, musíme debatovať o veľmi závažnom probléme. Mali by sme podnikať konkrétne činy. Treba pomáhať likvidovať príčiny a nie dopad, teda účinok je úlohou pre nás všetkých vyriešiť tento problém. K asimilácii nedôjde, keď nezlikvidujeme a nezminimalizujeme príčiny vzniku tohto fenoménu priamo na mieste. Ďakujem pekne, pani Magia. úprimne povedané e, chcela by som e, položiť otázku, aký zmysel má byť e, poslancami tu na mieste, kde je zlučených 28 veľmi odlišných členských štátov, ktoré navonok hovoria, že sú zjednotené, ak potom musíme Eh, len trošičku eh, rozšíriť eh, náš pohľad a pritom spanikárime. Láska je láska, nie sú tu nejaké priority medzi láskou k rodine, k domovine. Žiaden typ integrácie nevylučuje nikoho ja by som povedala, že toto je princíp. Ak toto nezdielame, nemá zmysel ani aby sme tu boli a rozprávali sme sa, prečo nefunguje model integrácie, pretože sme úplne uzatvorení do seba a neschopní eh, pozrieť sa eh, trošičku ďalej. Keď na Lavalete sa navrhol holistický prístup k migrácii a k integrácii, boli sme tam všetci, boli sme spokojní, hovorili sme áno, integrujme, e, zdieľajme, podporujme sa v zjednotenej Európe, ale ani len týždeň na to e, si každý začal budovať svoj e, vlastný múr okolo seba a solidarita sa vôbec neaplikovala. Takže je tu veľký rozpor eh, medzi slovami a skutkami. Eh, naše skutky eh, skutočne svedčia o tom, že Európa sa absolútne nehýbe, nič nerobí. A preto toto všetko nefunguje, pretože tento problém nie je problémom 60 miliónov prijať v, medzi tak toľkými miliónmi ľuďmi. To nie je problém. Problém je e, e, riadenie e, tohto problému. A nemôžete všetko nechať iba na krajiny, ktoré sú v veľmi zložitej situácii. A napokon ľudia, ktorí sú úplne ako my, žijú vo veľmi nedôstojných podmienkach. No aká je, aká je situácia centier ktoré príjmajú utečencov. My žijeme v veľmi pohodlnom svete. Predstavme si, eh, odkiaľ prichádzajú migranti a začneme diferencovať, odlišovať ľudí, ktorí eh, utekajú pred teroristami a pred vojnou. Robíme najhoršiu chybu, ktorú môžeme urobiť, ak eh, budeme miešať dve rozdielne veci. A ak nenaučíme sa naozaj pozerať trošku ďalej, ja prichádzam z krajiny, e, z e, Talianska, ktoré e, pozná z druhej strany tento problém. Tu v Belgicku je populácia, ktorá zažíva Talianov, ktorí sa po rokoch integrovali a nemyslím si, že by sme boli nejako negatívne pôsobili na túto krajinu. Taliani sa veľmi dobre integrovali, boli naozaj prínosom pre Belgicko, pracovali v bániach. E, Poliaci sú veľmi dobre integrovaní v USA. E, nemyslím si, že sa to e, dá nejako poprieť a ja si teda nemyslím, že neviete, čo znamená integrácia alebo migrácia, pretože ste ju zažili tak, ako ju zažili moji starí rodičia, vaši starí rodičia. Takže nie vždy sa k nám pristupovalo dobre, keď sme e, prichádzali z našej krajiny, lebo sme nemali žiadnu e, príležitosť. Ale boli sme zdrojom, boli sme integrovaní, niekedy lepšie, niekedy horšie. A to, čo sme zažili, by e, mal byť meter, ktorý budeme uplatňovať potom na ďalších. Ale ak sa uzavrieme s vysvetlením, že sa bojíme toho, čo by sa mohlo stať, tak naozaj nie je užitočné, aby sme tu boli a diskutovali. Nemá to žiaden zmysel. Kienge. Ďakujem. Ďakujem naozaj za tento veľmi dôležitý moment, ktorý nám umožňuje e, prehlbiť tieto témy a diskutovať o tom, čo obe strany môžu e, urobiť pre tému integrácie utečencov. Ospravedlňujem sa za to, že som prišla neskôr musela som sa uh, uh, teda e, zúčastniť aj iných stretnutí. A, samozrejme dobehnem to, čo som zameškala, lebo aj z týchto príspevkov je cítiť, že som zameškala veľmi významné príspevky zo strany rečníkov. Dôležitý je holistický prístup k migračnému fenoménu a ja by som chcela prispieť z mojej strany k tejto téme aj preto, lebo téma integrácie sa prejednávala aj v našej správe z vlastnej iniciatívy. Treba zodpovedne pristupovať k migrácii, to znamená otvoriť e, nelegálne a neregulárne e, e, kanály a zmeniť ich na legálne. Európa by Eh, si mala uvedomiť svoje demografické eh, výzvy. A to znamená, že Európa mala revidovať svoje národné eh, politiky, pokiaľ ide o ekonomickú migráciu a sústrediť sa na všeobecné pravidlá, pokiaľ ide o povolenie na pobyt pre ľudí prichádzajúcich z tretich krajín. Pokiaľ ide ešte stále o ekonomickú migráciu, jasne odsudzujeme akékoľvek e, vykorisťovanie migrantov. V mnohých krajinách e, sa e, toto si sa to nezaoberáme dostatočne. Treba plne však uplatňovať európsku legislatívu, ktorá hovorí o sankciách voči zamestnávateľom a žiadame o dodatočnú podporu obetí obchodovania e, a e, žiadame o ich plnú podporu, pokiaľ budú teda podporovať e, vyšetrovacie aktivity. Vo výbore LIBE pracujeme práve na zmene úprav ohľadom Blue Card. Dúfajme, že táto zmena je ambiciózna a ide práve o zainteresovanie migrantov Eh, o ich zapojenie na trh eh, práce eh, v členských štátoch. Ale otvorenie kanálov pre legálny vstup migrantov do Európy musí tu byť sprevádzaný ambicioznými politikami v inej oblasti ja si myslím, že integrácia predstavuje e, kľúč pre úspech e, budúcej migračnej spoločnej politiky. To musíme mať na pamäti. Výzva, pre ktorou stojíme, je e, mať tu prístup, ktorý by sa prioritu kladol riadenie migračných tokov vo všet, v rôznych, na rôznych úrovniach v členských štátoch. E, treba, aby tu boli analogické e, práva aj povinnosti, analogické voči teda e, občanom EÚ. A my chceme požiadať aj členské štáty, aby správne aplikovali článok 15 smernice o e, príjmaní a zabezpečili prístup na trh z práce e, tým, e, ktorí požívajú medzinárodnú ochranu. Ja hovorím o prístupe do 9 mesiacov od žiadosti. Zabrali sme sa európskym azylovým systémom. Ehm, a tu môžem povedať, že sme sa snažili teda kriticky zhodnotiť aktuálny stav Analizovali sme e, postupy, e, ktoré sa zaberajú aj existenciou e, rodinných prepojení. Toto sa ale veľmi nedeje. Prvým kritériom hodnotenia je kritérium prvého vstupu. No a na záver našej práce sme vyzvali členské štáty, aby zjednocovali rodiny a aby lepšie využívali klauzulu eh, roz, eh, možnosti vlastného rozhodovania a je treba sa ešte aj hlbšie venovať situácii eh, členských štátov, ktoré sú na hraniciach. Tam je veľmi zložitá situácia. Tam sa naozaj spochybňuje Schengen a voľný pohyb. To nebude mať vplyv iba na migrantov, ale uh, veľmi silný dopad na to, čo sa e, týka našich občanov, občanov našich e, pracovníkov, voľný pohyb e, aj tovaru, zdrojov. A ja si myslím, že musíme tu naozaj dobre pouvažovať a správne komunikovať aj medzi inštitúciami, aj s našimi občanmi. Ďakujem. Ďakujem vám všetkým za vaše otázky, za vaše vystúpenia. Teraz dám slovo našim pozvaným panelistom. Poprosím vás, aby ste boli struční. Keď je to otázka, tak eh, prosím, odpovedajte. Každý má 3 minúty Pani Akari ako prvá e, zo Švedsko-sírskej e, národnej asociácie a z iniciatíve mesta Mariestad. Ďakujem pekne. Viete, tá celá záležitosť sa týka ozaj otázok a odpovedí, tak ako som povedala v mojom vystúpení, e, treba sa pýtať, aby sme problematiku pochopili. Ako je to s Európanmi, ktorí nepracujú a my tu hovoríme o integrácii utečencov na trh práce. Možno to znie tak, ako keby utečenci boli uprednostňovaní. No, chcem vám povedať, že ak migrant má nástroj, aby bol konkurencie schopný s inými na trhu práce. No a e, potom sa musíme dívať na celú tú problematiku nezamestnanosti ako na komplex. Je veľmi dôležité pomôcť týmto ľuďom, aby sa dostali na trh práce, pretože títo ľudia musia mať peniaze nielen preto, aby vyplatili tí, ktorí im pomohli prísť, ale majú byť tiež daňovníci, chcú byť rovnakí ako ostatní ľudia, aby mali ten sociálny status. Čiže ja vraciam a nielen, že teda si nárukujem služby a beriem peniaze. Ak sa spýtate v tábore utečenca, keď sa spýtate, čo potrebuje, povie jazyk, informácie o krajine a teda čo sa udeje v budúcnosti. A tretia vec, dáva, dajte mi prístup na trh práce. Vo Švedsku žiadateľ o azyl potrebuje pracovné povolenie. Je možné pracovať, ale nikto nedá žiadateľovi o azyl prácu bez toho povolenia. Zamestnávateľia sú tou druhou časťou. No nie, že by boli proti tým, ktorí hľadajú prácu. Viete, ale ten e, systém sťažuje e, často situáciu zamestnávateľom. Preto navrhujeme miesto vytvárania e, plánu e, v triedach. Prakticky e, sa to má udiať priamo na, na pracovisku. Viete, to sú tie isté peniaze, ktoré ľudia, rozpráva, ktoré ľudia používajú. No už jedna vec, keď hovoríme, že títo ľudia by mali byť šťastní v týchto krajinách, no môžem odpovedať dvojitým spôsobom. Dúfame, že Európa prevezme svoju vlastnú zodpovednosť v týchto politických otázkach. Dúfame, že nájdeme riešenie sírskej krízy. Aj vtedy si myslím, že ľudia nebudú chodiť do Európy. Takto sa to vyrieši. No a pokiaľ ide o ľudí, e, ktorých chcete vrátiť, Ehm, prosím vás, eh, chcete ich eh, zapojiť alebo chcete ich vrátiť? Musíte im povedať, čo vlastne hodláte urobiť. To je otázka politickej vôle a toho, že sa chceme jasne vyjadrovať. Isté, mnohí ľudia sa možno chcú vrátiť, ale nemôžete ich nútiť. Ak sa chcú stať súčasťou spoločnosti a chcú tu žiť, no tak tí sa nevrátia. To musí byť možnosť voľby. Občianská spoločnosť robí veľmi veľa. Táto reakcia na e, miestných, keď nám pomáhajú, to vedie k tomu, že druhí uvažujú o tom, že to je dobrá myšlienka. Načúvajme týmto ľuďom napríklad pokiaľ ide o jazykové kurzy. E, ja vediem takýto projekt e, so štyrmi učiteľmi, ktorí sú teda profesionáli a ktorí učia 100 e, študentov v, kurzo, v kurzoch. Za 4 mesiace máme takých, ktorí sa už dokáže, dokážu vyjadrovať a sú schopní uh, prejsť tými jazykovými testami a rýchlejšie sa presadzujú na trhu práce. Takže ľudia sa snažia o množstvo vecí, potrebujú viac pomoci, viac podpory. Ak vláda príjme takéto sociálne príspevky, tak dosiahneme veľmi dobré výsledky. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedujúca. A teraz pán Miller eh, z nemeckej agentúry z Nemecka. Nech sa páči, máte slovo 3 minúty. Danke. Ďakujem pekne. Bolo viacero otázok. Pokúsim sa na ne odpovedať, ale ja som tu v Bruseli, takže som eh, aj naďalej v dispozícii. Dôležité posolstvo pre nás a tým možno odpoviem na viaceré otázky je e, rovnaké zaobchádzanie. Nie je to iba právne predpísané, ale dáva to zmysel aj z hľadiska integračných politík. Musíme povedať, že je, je jedno, či ide o dotované pracovné miesta, či ide o služby pre e, ľudí s postihnutím, či ide o minimálny e, plat alebo o akési preferenčné zaobchádzanie. E, my musíme povedať, že nebudeme rozlišovať. Ak niekto splňa predpoklady e, na dotované pracovné miesto, tak potom jedno, či je to utečenec, alebo či je to dlhodobo nezamestnaný Nemec alebo Španiel. E, to nič nemení. Z vecného hľadiska ak sú splnené požiadavky, tak e, musíme podľa toho konať a to isté platí pre výnimky pri minimálnom plate. Ale tu je e, zákonodárca, ktorý stanovuje rámec a my potom v rámci toho rámca konáme. E, telesné postihnutia. My máme špeciálne týmy, ktoré sa o takéto osoby starajú, či už ide o nejaké traumy alebo duševné e, postihnutia prístupné sú okamžite, potom e, povinnosť pobytu. Jedna vec je tzv. getoizácia, to platí skôr pre mesta, tu sa spomínali francúzska, e, francúzske predmestia. Ja som skôr myslel na príklady z bezprostredného okolia, nejaké príklady akcií, ale potom aj e, osobné siete, hlavne v kontexte migrantov a integrácie e, zohrávajú osobné siete veľkú úlohu. E, výmena osvedčených postupov, to je tiež e, dôležité aj vo vzťahu s pracovnými agentúrami iných krajín, Máme európsku sieť, e, ktorá je v tejto oblasti činná. Ide e, o formálnu výmenu. Pravidelne na tieto témy hovoríme. Potom otázka e, kompetencií. Pracujeme veľa s obrázkami, vizuálne na pracovisku a taktiež online. A žiaľ na zvyšok čas nemám. Ďakujem pekne. Pán Avo teraz, zástupca Červeného kríža. Ďakujem, pani predsedajúca. Nemám čas e, na viac ako dve e, otázky. Tie sú najdôležitejšie. Pani Steinruck sa pýtala na osvedčené postupy a taktiež ostatní sa pýtali na normy pri poskytovaní služieb. Áno, e, dochádza k výmene osvedčených postupov medzi poskytovateľmi služieb. Našťastie vzhľadom na rozsah situácie a potrebu logistických prostriedkov. Ale sú tu dve obmedzenia. Už v prezentácii som zdôraznil, že národné spoločnosti Červeného kríža poskytujú 50 služieb pre utečencov, samozrejme ďalších 5 napríklad Caritas. Ale treba vedieť, že neexistujú nejaké normy, teda nejaký súbor e, služieb, ktoré by sa v súčasnosti poskytovali utečencom. To platí tak pre humanitárnu odpoveď, ako pre dlhodobejšiu odpoveď. v rámci Červeného kríža. Je to naša práca už 150 e, rokov. Je e, zoznam minimálnych služieb napríklad v tranzitnej krajine ako Rakúsko. Migranti e, majú nárok na základnú <clears throat> zdravotnú starostlivosť, a ďalšie služby, ale inak nejaké zjednotenie v rámci EU ani v rámci Červeného kríža nie je, takže je to určite výzva táto koordinácia. Tak ako kolega eh, mm, predo mňou povedala, ja som tu v Bruseli, takže som k dispozícii, ak by ste potrebovali ešte ďalšie informácie. Ďakujem pekne. Teraz pán Sumahoro, pracovník pre migráciu v rámci odboru Unione Syndicale di Base. Ďakujem pekne, tak ako som už povedal v úvode, keď som uvedol tri rozmery. E, tie otázky, ktoré tu e, odzneli, sú zaujímavé. Ale ak nemáme nejaký e, minimálny základ pri prístupe, tak sa ťažko naznačujú riešenia. V súčasnosti máme tzv. štruktúrálny prístup, o samotné fungovanie spoločnosti. Nehovorím o e, iba EÚ, e, platí to pre celý svet, pretože e, všetko je navzájom prepojené. Takže je tu na jednej strane to pochopenie situácie a potom vnímanie. Máme tendenciu e, prezentovať to tak, že ide o inváziu. Je 60 miliónov utečencov e, vo svete, ktorí boli donútení z dôvodov, ktoré sa už uviedli, hospodárske alebo z dôvodov konfliktov opustiť svoju krajinu, ale 9 z 10 v Európe nežije, žijú inde. Potom samotný trh práce, čo hovoria európske normy. Ja už som uvedol európsku smernicu z roku 2013. Tam článok 15 žiada od členských krajín dať prístup eh, migrantom na trh práce, k trhu práce, ale je to čiste dobrovoľné. Žiadna harmonizácia, žiadna minimálna úroveň a keď máme 28 rôznych kontextov ekonomicky a kultúrne, tak je jasné, že hrozí, že vznikne akási e, džungla. Musíme vytvoriť akýsi minimálny plat, ktorý bude platiť aj pre utečencov, pretože inak vzniknú konflikty napríklad s dlhodobo nezamestnanými a potom osvedčené postupy, tak e, ako e, my v Taliansku. Dá sa vytvoriť e, sieť e, pobočiek takých odborov, ktorí sa ako my venujú pre napríklad tých, ktorí pracujú v polnohospodárstve, ale my sa nevenujeme iba utečencom, všetkým, ktorí pracujú v polnohospodárstve, ide o to pomôcť im. Potom nerozlišovať medzi migrantami a utečencami To je dôležité z hľadiska pochopenia štruktúry fenomenu. Ďakujem pekne. Teraz pani Verest z Flamskej agentúry pre integráciu v Belgicku. V prvom rade sa naznačilo, že my možno zjednodušujeme výzvu, ale ja to chcem napraviť. E, tá, tá výzva v žiadnom prípade jednoduchá nie je. 80 utečencov, ktorí prišli do Flánska, eh, nie sú možno schopní čítať naše eh, skripta. My sa však snažíme prispôsobiť naše programy. Ide o to budovať spoločnú budúcnosť. Pre utečencov zamestnanosť je e, spôsob, ako e, niečo vrátiť v spoločnosti. A je to teda prvý krok na ceste integrácie, potom dotované pracovné miesta. Náš program je špecifickým opatrením pre integráciu, ale naviac sa tie isté pravidla uplatňujú na všetkých. To povedal aj pán Buchwald. Práca na integrácii si vyžiada existuje individualizovaný prístup a to, isté, to istotne platí pre utečencov s nejakým postihnutím. My spolupracujeme s mimovládkami, tak aby e, ľudia aj s postihnutím mohli sa zapojiť do tohto programu. Aj keď uznávam, že je tu ešte potenciál. A ešte zopakujem, že na strane e, tých, ktorí pracujú s utečencami, sú E, bez pochyb ešte isté potreby a preto sa my snažíme radiť e, pracovníkom aj z iných e, organizácií, ktorí pracujú s utečencami a zároveň pracujeme so samotnými utečencami a preto je dôležitý koordinovaný postup vychádzajúci z faktov. Ďakujem pán Cholewinsky, odborník ILO na migračné politiky. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Niekoľko kľúčových bodov. Dúfam, že zodpoviem na niektoré otázky, ktoré tu odzneli. Zopakujem to, čo som povedal v úvode, a síce, že opatrenia sa musia zameriavať na celé obyvateľstvo, hlavne tam, kde je vysoká koncentrácia utečencov. A to je e, niečo, kde, sa, eh, kde môžu pomôcť európske fondy. Tá cena na začiatku môže byť dosť vysoká, ale ak integračné opatrenia budú prijaté rýchlo, tak sa dajú tieto náklady zmierniť stredno a dlhodobo. Samozrejme, že to stojí peniaze. Stačí sa pozrieť na uh, tie krajiny, ktoré sú v prvej línii na konferencii o Syrii sa nedávno prislúbilo 10 miliónov a žiadna integrácia do trhu práce nie je možná bez pomoci. To je jasné. Potom rovnaké zaobchádzanie. Tu by ILO chcela zdôrazniť, že je to dôležité aj vo svetle našich noriem pri migračných e, pracovníkoch e, inde vo svete sú tie minimálne platy častokrát nižšie ako pre pracovníkov z danej krajiny. To nie je v súlade s rovnakým zaobchádzaním. Ale ako som už povedal v prezentácii, podkopáva to taktiež práva a platy a pracovné podmienky všetkých ostatných e, v danej spoločnosti Takže keď zvažujeme možnosti napríklad e, pre školenia, tak účastníci školení by, by nemali byť de facto pracovníci, ktorí by e, zarábali ale oveľa menej. E, potom poskytovanie dostatočných informácií. Rozdiel medzi zákonnou imigráciou a tými vlnami je v tom, že tie druhé sú akýmsi spontánnym mm, nutím. Treba organizovať e, presídlovanie e, tých migrantov, ktorí prichádzajú vo vlnách. Vieme, že o tom v súčasnosti členské krajiny diskutujú. Potom vytváranie akýchsi zákonných e, možnosti. Tu ILO chce zdôrazniť, že je dôležité pripúšťať takúto možnosť nielen pre tých e, vysoko kvalifikovaných, ale pre všetkých. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz e, spravodajca, pán Benifaj, máte slovo. Mm, rád. Budem stručný pretože budem mať potom príležitosť na výbore predstaviť moju správu, ale mm, chcel by som e, na záver spomenúť pár e, myšlienok tejto veľmi užitočnej diskusii, za ktorú by som chcel všetkým účastníkom poďakovať, všetkým expertom aj kolegom. Dôležité je, že si tu musíme e, stavať klas jeden mm, presný cieľ. Integrácia migrantov je príležitosť aj výzva, vyžaduje si presnú analýzu situácie, objasniť aj, objasniť aj to, o čom hovoríme, mm, urobiť konkrétne návrhy, ktoré tiež vychádzajú z príkladov e, správneho e, postupovania. Treba byť aj konfrontovaný s verejnou mienkou. Verejnosť musí byť do tejto veľmi dôležitej témy zainteresovaná. Zdá sa mi byť dôležité pripomenúť e, horizontálne nastavenie, ktoré niektorí spomenuli No, to je téma, ktorá sa týka mnohých aspektov európskej a národnej legislatívy a preto potrebujeme konať na viacerých frontoch. Ďakujem spravodajkyni správe, správy o e, integrovanom prístupe Cecil Kienge, pretože už to spomenuli niektorí, e, ktorí sa vyjadrovali, téma európskej solidarity, e, zmena existujúcich právnych úprav ako Dublin, toto všetko je prepojené e, a podmienuje to úspech aj v e, integrácii na pracovný trh. Ide tu aj o prístup na trh e, práce, to je dôležitá téma. Chceme navrhnúť reformy v tejto oblasti, pretože niektoré krajiny doteraz nerešpektujú smernicu tzv. Reception Conditions Directive, teda podmienkach prijatia a teda e, z toho vyplývajú veľké rozdiely v oblasti, kde by e, práve všetko malo byť veľmi podobné na základe toho, že tu existuje jedno e, spoločné európske rozhodnutie, ako postupovať. No a pokiaľ ide o zdroje pre iné znevýhodnené skupiny, tieto by sa nemali krátiť, nemôžeme tu tieto e, jednotlivé skupiny dávať do e, vzájomnej súťaže. Nemôžu súťažiť európsky občania a utečenci. To by samozrejme len vedlo k xenofóbii a k rasizmu. Dôležité sú politiky, ktoré by viedli práve e, k zamedzovaniu tohto, aby sme pozitívne pôsobili na pracovnú integráciu utečencov. Ako viacerí kolegovia experti zdôraznili, trhy práce vo viacerých krajinách sú odlišné a vyžadujú si teda odlišné prístupy, ktoré by zohľadňovali aj e, potreby, pokiaľ ide o kompetencie e, pracovníkov v e, danej krajine. Nemôžeme tu mať jednotné riešenie, nesedelo by na všetkých. A Zmena systému Blue Card, ako to spomenula pani poslankyňa Kienge, je dôležitá. E, počkáme na návrh komisie, ale z môjho pohľadu by sme aj my mali prispieť nejakým inputom. A treba e, sa snažiť zrýchliť postupy rozhodovania o žiadostiach o azyl, obzvlášť ak je tu možnosť e, e, zjavne e, získať medzinárodnú ochranu. Treba hneď začať posudzovať zručnosti a zaoberať sa možnosťou integrácie. Treba naozaj rýchlo začať. To je veľmi dôležité pre dobrú integráciu. Z dnešnej diskusie vyplynuli aj dobré príklady správnej praxe. Je to dôležité pre európsky kontext je dôležité e, zjednocovanie rodín, e, právo na rodinný život je v tejto súvislosti dôležité, treba tu e, nájsť udržateľné riešenia a napokon zdroje. Už existuje veľa fondov regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond pre azyl a migráciu, pre integráciu, pre najznevýhodnejšie osoby v Európe. Tieto je možné využívať, ale treba aj zohľadňovať e, okrem potreby e, e, väčšej synergie a prepojenosti. Treba tu mať aj operatívne národné programy a preto čas na to, aby sa dalo konať na národnej úrovni, je dosť dlhý a môže to viesť k ťažkostiam. Takže treba hľadať aj nové riešenia na európskej úrovni. Na záver chcem povedať, že určite pozná, potrebujeme ešte expertov a ďalších kolegov pre tú fázu, ktorá bude nasledovať po polovici marca a teda budeme pokračovať v dnešnom dialogu a ďakujem vám za tie dnešné e, prínosné e, body, ktoré ste spomenuli. Ďakujem všetkým rečníkom. Ďakujem za pripomienky, za odvedenú prácu. Nie je to koniec. Je to asi iba desiatý začiatok. Je to veľmi dôležité naďalej aj na programe nášho výboru. Samozrejme ide o pracovné miesta a pracovné miesta sú cestou k integrácii a k začiatku nového života, začlenenie sa do sveta. Vrátime sa k tejto téme a budú určite aj ďalšie výbory, ktoré sa budú tejto istej otázke venovať. Myslím, že je veľká väčšina. Tá veľká väčšina e, pripravená v Európskom parlamente bojovať e, za záujmy e, týchto ľudí zo všetkých častí sveta. Budeme teda pokračovať v tejto diskusii a určite máme záujem s vami udržať kontakt.